To je spoločná rozprava, dohody o partnerstve v odvetví rybárstva. Máme tu odporúčanie pána Valensu, e, dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EU a Liberiou a odporúčanie pána Mato, e, to sú e, rybolovné možnosti a finančný príspevok EU Mauretánia. A dávam slovo pánovi Valensovi, nech sa páči. Ako spravodajca má slovo. Ďakujem pekne. Toto je vôbec prvá dohoda EÚ s Liberiou v oblasti rybného hospodárstva, rybárstva. Ehm, provizorne sa uplatňuje od decembra 2015 A záverom celého tohto kola bude, keď to odhlasujeme v, u nás v parlamente koncom tohto týždňa, vychádzame z dobrého vzťahu s Liberiou, preto toto partnerstvo bude dobrým nástrojom posniť ešte toto partnerstvo, ale myslím, že je to tiež na prospech Európskej únie ako celku. EÚ a Liberia už teraz spolupracujú prostredníctvom multilaterálnych dohôd, ako je dohovor OSN o e, námornom práve, a okrem toho Liberia spolupracuje s EÚ e, v boji proti nelegálnemu, nenahlásenému a neupravenému e, rybolovu. E, tento dohovor vytvorí rámec na zohľadnenie priorít reformovanej politiky, spoločnej politiky rybárstva a vytvorí strategické partnerstvo medzi EÚ a Libériou. Hlavným cieľom nového protokolu je dať e, plavidlám únie nové príležitosti v liberských výsosných e, vodách. Je tam e, možnosť pre 34 rybárskych lodí na výlov tuňaka z Španielska a Francúzska na základe že 6,5 tisíca tón ročne, na, za čo EÚ zaplatí ročný príspevok 650 tisíc eur čo sa rovnomerne rozdelí medzi prístupové práva a pos, sektorálnu podporu pre e, politiku rybárstva v Liberii. Cieľom je tiež posilniť spoluprácu medzi EÚ a Liberiou s cieľom podporiť udržateľnú politiku rybárstva a e, rozumné využívanie e, rybných zdrojov v, vo vodách Liberia. Preto vyzývam parlament, aby hlasoval za túto dohodu. Ďakujem. Ďakujem, pán Valesa A teraz dostane slovo pán Mato, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán komisár, vážené kolegyne a kolegovia, iba pred niekoľkými týždňami sme v pléne e, riešili e, e, vonkajší rozmer politiky rybárstva a pripustili sme určitú zmenu v stratégii, čiže viac garancií pre našu flotilu a väčšia transparentnosť v podmienkach pre EÚ a tretie štáty, s ktorými uzatvárame dohody. Nože, dohovor o rybárstve a protokol s Mauretániou to je dôkazom toho, že sa uberáme vpred správnym smerom. E, podpísali sme teda dohovor, ktorý je o mnoho lepší než v minulosti, tak pre Európsku flotilu, ale aj pre Mauretániu a jej obyvateľov. E, buďte môcť využiť finančnú protihodnotu, ale nie len to, pretože zo strany Európskej únie poskytneme aj podporu v rozvoji. A to, čo tu teraz máme pred sebou, je nový dohovor s Mauretániou a zaplnia sa určité nedostatky, ktoré mm, pretrvali z minulosti, čo bolo veľmi žiadúce. E, určité nedostatky e, sa v minulosti teda zneužívali No a nám ide o to tradičné e, rybárstvo, v prípade niektorých e, druhov rýb. Potom sú tam tie malé pelagické druhy, kde teraz došlo k zlepšeniu na základe e, spolupráce obidvoch flotíl. E, pokiaľ ide o senegalskú morskú šťuku, tam tiež došlo k zlepšeniu. E, No a ďalej personálne zlepšenie. Mauritánsky e, personál na európskych lodiach, e, potom tam sme vyriešili problém s kvalifikáciou, nový protokol obsahuje aj zlepšenia pre flotilu e, vzťahovavých druhov, tak ako to máme upravené v dohovoroch aj s inými tretinými krajinami pokiaľ ide o kontrolu a potom máme ďalšie dohovory o výlove tuniaka Čiže teraz môžeme 4 roky uh, loviť ryby v mauritánskych vodách, uh, to je veľmi dobre, doteraz to bolo veľmi obmedzené a teraz eh, teda vedeli sme, že je potrebné rokovať o predlžení tohto dohovoru. prakticky bolo potrebné rokovať o jeho predlžení ešte počas jeho trvania, čiže je to veľké zlepšenie pre celú flotilu, je to zlepšenie pre Mauritániu a tým pádom sa posilnia vzťahy a vyriešia sa problémy, ktoré sme mali v minulosti aj vo vzťahu k flotilám z tretích e, krajín, ktoré fungujú v týchto vodách. A z hospodárskeho hľadiska tiež zaznamenáme zlepšenie, veľmi jasné, pokiaľ ide o náklady a výnosy, aj vďaka tým zmenám, ktoré boli zavedené v tých technických opatreniach. Protokol sa uplatňuje provizorne od decembra 2015, čiže dá sa už teraz povedať, že je to celkom vyvážené, aj keď teraz ku koncu mája sa koná spoločný výbor a e, určite tam chceme navrhnúť nejaké zlepšenia. Často sa tu spomínala možnosť e, zakomponovať tam ešte tú e, flotilu tých hlav, pre hlavonožce a pokiaľ teda budú dané podmienky, bolo by dobre vytvoriť e, možnosť zakomponovať aj túto činnosť, ale vieme, že Martina je proti tomu a sme si vedomi toho, že to bude ťažké zakomponovať to do toho, ale chceli by sme predsa len, aby sa o tom zmiešanom hovore, výbore hovorilo, aj keď nie sme až takí optimisti, ako by sme chceli byť. No a potom ešte, pokiaľ ide o e, pristávanie aj v európskych prístavoch, aby to bolo umožnené napríklad na Luz a La Palma na Kamarárskych ostrovoch, to je tiež dôležité Zatiaľ je možné pristávať len v Mauritánii a Výbor je toho názoru, že by tam mohla byť upravená výnimka minimálne dovtedy, kým infraštruktúra v mauritánskych prístavoch sa zlepší. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán komisár, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Vážené poslankyne a poslanci, je mi veľkým potešením, že spoločne môžeme hovoriť o týchto dvoch bodoch. Ja chcem využiť túto príležitosť, aby som poďakoval obom spravodajcom za ich správu. S poteším konštatujem, že výbor pre rybolov e, odporúča, aby parlament súhlasil s týmito protokolmi. Pár slov teraz o oboch e, dohodách. Začnem Liberiou. Nové partnerstvo udržateľnom Liborové s Liberiou nie je jednou z našich najväčších dohod, pokiaľ ide o príležitosti Libolovu a pokiaľ ide o finančný objem, avšak je to veľmi významná dohoda, pretože rozširuje regionálnu sieť EÚ e, eh, dohôd o výlove tuňaka eh, aj na západnú Afriku. Trvanie bude 5 rokov a budú tam teda, e, bude tam 28 plus 6 európskych lodí e, môcť e, realizovať tento rybolov v liberijských vodách. Preto táto dohoda s Liberiou prispieje k rozšíreniu geografického pokrytia rybne, rybolovnej činnosti bez zvyšovania kapacity Liberia plne rešpektuje princíp udržateľnosti rybolovných aktivít Vychádza to z e, najlepších a najaktuálnejších vedeckých údajov a z princípu transparentnosti a nediskriminácie voči iným zahraničným flotilám. E, je tam aj klauzula o ľudských právach, e, dohoda tiež vysiela silný signál, že Liberia je otvorená obchodovaniu napriek závažnej situácii v krajine po minuloročnej epidémii eboli. Toto, e, tá, táto dohoda je skutočným partnerstvom. Nie sú to len príležitosti rybolovu pre európske e, lode a finančný príjem pre Liberiu, ale je tam aj rámec e, na rozvoj liberijského rybolovného sektoru a na spoločný rybolov. Takáto sektorálna podpora Liberii v zmysle dohody sa využije na posilnenie monitorovacích, kontrolných a dohľadných e, dozorných kapacít, čo Liberi umožní kontrolovať e, rybolovné činnosti všetkých flotil, ktoré e, sa plavia v jej vodách a ktoré teda vykonávajú túto činnosť. Nedávne diskusie s liberickými orgánmi otvorili cestu k nejakému doplnkovému konaniu v rámci programu spolupráce s Liberiou, aby sa posilnila sektorálna podpora v rámci tejto dohody. Aj keď je to ešte veľmi eh, včasné, rané štádium, eh, Liberia požiadala o štyri oblasti podpory kapacít eh, a som presvedčený, že tento nový dohovor s Liberiou sa vyvinie do dlhodobého partnerstva. A teraz e, protokol s Mauretániou. Dohovor s Mauretániou je najväčšou partnerskou dohodou e, z finančného hľadiska, e, pokiaľ ide o strategické partnerstvo EÚ. Je tam teda príležitosť pre 98 plavidiel z EÚ, z 11 členských štátov a preto to má kľúčový význam pre flotilu Európskej únie. Nový protokol je výsledkom intenzívnych rokovaní. Je to významné vzlepšenie v porovnaní s predchádzajúcim protokolom a je možné považovať to za príklad nasledovania hodný pri ďalších rokovaniach o podobných partnerstvách s inými krajinami. Nový protokol je plne v súlade s eh, vonkajšou eh, dimenziou spo, reformovanej spoločnej politiky rybného hospodárstva, ako spomenali aj spravodajcovia. Rozšuje sa tu princíp udržateľnosti a potvrdzuje sa princíp transparentnosti, preferenčného prístupu pre flotilu EÚ a nediskriminácie medzi mm, inými plavidlami, plavidlami iných štátov protokol zabezpečí dobre vyžitie peniazy daňových poplatníkov a e, posilní stabilitu a predvydateľnosť e, pre flotilu EÚ, zabezpečí lepšiu implementáciu sektorálnej podpory prostredníctvom väčšej podmienenosti. Teraz sa zameriame na to, aby sme zabezpečili hladkú implementáciu nového protokolu. Ubezpečujem vás, že komisia bude veľmi pozorne monitorovať stav všetkých e, druhov, na ktoré sa protokol vzťahuje, aby sa zabezpečila udržateľnosť rybolovných aktivít. Takisto preveríme, či Mauretania rešpektuje princípy transparentnosti a nediskriminácie a myslím, že je to dôležité, aby sa zabezpečilo, že flotila EÚ nebude e, fungovať v nevýhodnejších technických a finančných podmienkach než iné zahraničné flotily. Považujem to za veľmi pozitívne, že Mauritania nedávno pristúpila k iniciatíve e, transparentnosti v rybolove a dokonca sa tam chopila vedenia. Viem, že máte záujem o e, zmiešaný výbor, ktorý sa má konať koncom mája a dúfam, že na tom schválime programy sektorálnej podpory v zmysle nového protokolu a dokončíme sektorálnu podporu z predchádzajúcich protokolov, ale takisto chceme nadniesť e, možnosť vytvorenia nových kategórií s Mauretániou, čo by mohlo e, pomôcť e, e, lodiam, ktoré majú za sebou tie vlečné siete a zameriavajú sa na konkrétne druhy. A pomohlo by to aj tým, ktoré lovia teda pelagické druhy. Ďakujem vám ešte raz za príležitosť eh, hovoriť o tejto dohode dnes eh, a dúfam, že nás aj v budúcnosti podporíte. Ďakujem. Eh, mulțumim, domnule comisar. <clears throat> Acum urmează patru colegi care vorbesc pentru... Ďakujem, pán komisár. A teraz kolegovia v mene výborov pán Sebastia za TV. E, Príjemný e, dobrý večer. Ďakujem, pán predsedajúci. Eh, robíme si starosti ohľadne celého radu otázok eh, týkajúcich sa eh, tejto dohody o rybolove. Najprv ide o trvalú udržateľnosť. Môže to byť, ak sa tejto otázke nebudeme venovať, môže to mať katastrofické následky tieto dohody budú mať určité e, výhody a e, umožnia e, vyhnúť sa ekonomickej závislosti, v ktorej sa tieto štáty práve e e nachádzajú. E, dohoda s Mauritániou a s Libériou. To, že je tam zakomponovaný prvok ich rozvoja, je veľmi dôležitý. Čiže aj toto je potrebné zdôrazniť. A tiež sa musíme postarať o transparentnosť. Transparentnosť je niečo, čo musí byť počerknuté, ako aj trvalá udržateľnosť. Ďakujem pán eh, Murešan eh, za rozpočtový eh, výbor. Ďakujem, pán predseda. Táto dohoda medzi Liberiou a Mauritániou poskytne viaceré príležitosti eh, pre európske eh, flotily na rybolov. A pokiaľ ide o rozpočtový eh, výbor, finančné dopady budú predstavovať 3,5 miliónov eur na týchto 5 rokov trvania dohody. Prístup európskych plavidiel do liberských vôd. Teda tu je dôležité vedieť, že polovica z príspevkov bude venovaná implementácii e, e, liberijskej e, rybolovnej politiky. Takmer viac než polovica populácie žije na pobreží a rybolov tvorí centrálnu, centrálny ekonomický centrálne ekonomické odvetvie, je dôležité eh, mu pomôcť, aby tento sektor eh, získal svoj plný, rozvinul svoj plný potenciál. Je potrebné prijať opatrenia, ktoré zabezpečia, že tieto prostriedky eh, budú skutočne vynaložené na ten účel, na ktorý boli venované. Pán Korao na jednu minútu za e, DV. Ďakujem, pán predsedajúci. Z pohľadu e, výboru e, DV dohovor s Mauritániou a Liberiou je krokom vpred. To sú krajiny, ktoré trpeli kde sú porušované ľudské práva a tak ďalej. Tieto dohody eh, eh, zahrňajú aj eh, prvok rozvoja ekonomiky a znižovania ekonomickej závislosti. A to je veľmi dôležité. Tieto krajiny e, závis, sú závislé od týchto zdrojov. E, ide nám o uchovanie, zachovanie regionálneho rybolovu, ktorý je dôležitý pre e, tieto krajiny. Tieto krajiny si vyžadujú našu potrebu je potrebné e, postarať sa aj o dodržiavanie ľudských práv. Pán rečník je prerušený. Pán e, Gardiazbal, pani nie je tu, takže dávam slovo kolegovi eh, Milan Monovi. Ďakujem, pán predsedajúci. Eh, chcel by som zablahoželať pánovi komisárovi eh, za tieto dohovory. E, to sú e, dohovory, ktoré pomôžu e, flotile Európskej únie, ale pomôžu tiež lodiam tretich štátov. Ďakujeme, pán komisár, že ste sa zaoberali touto problematikou. Je to dôležitý dohovor aj pre flotily v Európskej únii, napríklad pre Galíciu. Je to veľmi dôležité. Je dôležité mať fungujúci takýto systém a takýto rámec, ktorý zabezpečí trvalo udržateľný rybolov, eh, ktorý bude vychádzať z určitého systému pravidiel a nariadení. Žiaľ, otázka hlavonožcov eh, nie je riešená k našej spokojnosti. Vylúčenie hlavonožcov je mm, dosť nešťastné tak pre eh, transformujúci sa priemysel, ako aj e, PRNAS. E a pokiaľ ide o vedecké analýzy týchto populácií, e, tie ukazujú, že by cefal hlavonožce mali byť zakomponované do tohto dohovoru. Sú to vysoko E, kontrolované e, druhy a zahrnutie ich do týchto e, dohovorov by bolo veľmi dobré. Pani Rodust, minúta a pol. Tieto dohody s tretimi krajinami sú účinnou cestou, ak ako môžeme zakotviť eh, hodnoty eh, eh, spoločnej rybarskej politiky a postarať sa o trvalo udržateľný rybolov. Prispejú k trvalej udržateľnosti o férovosti. Bilaterálne dohody s Liberiou a Mauretániou znamenajú dva významné kroky, pokiaľ ide o úpravu rybolovu s tretími krajinami. S Liberiou od 2007. poprvýkrát sa uzatvára s novým partnerom takýto druh dohovoru. A teším sa, že e, prispeje tento e, dohovor k boju proti ilegálnemu rybolovu. Môže to byť akýsi kompas pre rybolov. Vyzdvihnúť chcem najmä predpisy o transparentnosti, ktoré môžu načetnúť aj smer budúcich dohovorov Eh, pokiaľ ide o eh, mauritánske eh, dohody s inými krajinami alebo súkromnými spoločnosťami. Dôležité bude zistiť prebytok rybolovu, ktorý zostane pre európske flotily, aby sme ne mm, pôsobili negatívne pre mauretanských eh, rybárov. Podporujem eh, túto dohodu. Ďakujem, pán kolega Hok, na jednu minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. Zmluvy medzi Európskou úniou Liberiou a Mauritániou sa stretávajú s našim pozitívnym ohlasom. Teším sa, že e, e, sa upravujú takéto veci ako partnerstvo, trvalo udržateľný rybolov, koherentná e, politika v tejto oblasti, synergie, nediskriminácia a tak ďalej. To všetko sú dobré veci, voči ktorým nič nemáme. Je ten apel, pokiaľ ide o lovou tuniaka, e, musíme e, zohľadniť, že pri e, love tuniaka sa vyloví aj veľa žralokov. A aj keď žraloky môžu byť smrteľné aj pre ľudí, nemôžeme pripustiť, aby im boli odrezávané plutvy a boli hádzané naspäť do mora som presvedčený o tom, že by táto aktivita mala byť zakázaná. Neviem, či sa v týchto ustanoveniach takéto ustanovenia nachádza. Pani Nikola, je to pozitívna dohoda pre EÚ a pre Libériu. Rada by som vyzdvihla niekoľko pozitívnych aspektov v e, tejto dohode ale neprv k spôsobu vydávania rybolovných licencií na základe týchto eh, dohovorov. Eh, umožní to eh, šancu, teda dá to, bude to šanca pre rybolovnú politiku a budeme môcť bojovať proti ilegálnemu rybolovu. V ostatných rokoch Liberia pokročila. Myslím si, že prostriedky, e, ktoré Európska únia e, zaplatí Liberii, budú vynaložené pozitívne v prospech Liberia. Bude to aj plus pre tento priemysel, ktorý je dôležitým ekonomickým odvetvím, od ktorého závisí veľká časť populácie. Je dobré, že komisia zapojila aj parlament, že nás informujú o implementácii tohto dohovoru. Transparentnosť je dôležitá, len takto môžeme spolupracovať komisia a parlament. Nemôže to byť len formalita. Musíme skutočne navzájom spolupracovať. Pani Niriada, ďakujem pani Pán predsedajúci, v tomto dohovore sú určité prvky, e, ktoré sú veľmi e, závažné. E, bezpečnosť potravín v Mauritánii je kľúčovou otázkou hm. rybolov by mohol prispieť k tejto potravinovej bezpečnosti. Komisia však toto nezvážila v rokovaniach s Mauritániou a Liberiou v 1973. Eh, eh, Liberia nebola eh, súčasťou tohto dohovoru. Každopádne je tu názor, že celkový, celkové množstvo platených prostriedkov nie je ekvivalentné s množstvom vylovených rýb. Lepšia správa veci verejných je potrebná na ochranu malých rybárov a na vytvorenie trvalo udržateľného rybolovu. Externé európske flotily eh, eh, a vlačnými eh, sieťami tu budú mať tiež, to budú mať tiež problematické Eh, podobne, podobne sa to teraz deje s tretimi krajinami, takže eh, by sme eh, mali tieto obrovské vlečné siete podrobiť väčšej kontrole. Pani Enstrom na minútu a pol. Tento dohovor medzi EÚ a Libériou e, platí na 5 rokov a vítam tento dohovor, pretože sú tam e, požiadavky na zvýšenú transparentnosť a podporu v e, sektore rybolovu v Libérii, čo je veľmi dôležitá podpora na to, aby sa rozvinuli vlastné kapacity krajiny. Dúfame, že táto podpora, ktorú dáva EÚ rozvoju sektoru rybolovu, posilní aj vedecký pohľad na rybolov, že posilní aj sektor, od ktorého závisí lokálne obyvateľstvo, že sa posilní boj proti nelegálnemu rybolovu. Pokiaľ ide o transparentnosť, tá, tento dohovor je v súlade alebo v línii najlepších dohovorov, ktoré máme v oblasti transparentnosti. Napríklad je tu dohovor medzi Mauritániou a EÚ. Jedna klauzula hovorí o tom, že Liberia bude e, publikovať e, e, všetky dohovory o rybolove, ktoré podpíše s krajinami a to má Liberia zase bože za eh, predchádzajúce roky a budeme sa veľmi pozorne pozerať na to príklad a dúfame, že sa tie zverejnené informácie že budú spolahlivé a že budú úplné. Dohovor s Mauretániou je jeden z, teda v mnohých aspektoch eh, dobrým dohovorom. Eh, je tam snaha EÚ zvýšiť štandardy a teda prinútiť aj krajiny ako je Čína, Rusko a tak ďalej, aby sa prispôsobili udržateľnému rybolovu Potrebujeme samozrejme lepšiu administratívu alebo lepšiu správu e, rybných zdrojov a e, samozrejme treba brať do úvahy potreby aj obyvateľstva, e, ktoré žije z rybolovu v mauritánskych vodách. Ďakujem. Un minút. Pán Kober na minútu. Ďakujem. Vždy vás rád vidím na mieste predsedu každý mesiac a zase sa plitva zdrojmi a úsilím tým, že chodíme do Štrásburgu. A opäť je tu ďalšia dohoda o e, rybolove, dokonca dve, jedna nová s Libériou a jedna obnovená s Mauritániou a poslanci, poslankyňa opäť ide o e, zradu z oči voči obyčajným ľuďom. Ide o eurokolonializmus. EÚ môže plieniť ryby e, v cudzích vodách a e, mať tzv. čisté svedomie. A to je na úkor miestneho rybolovu, pretože Európania krádnú ryby. Koľko Afričanov ostáva chudobných, koľko Eh, európskych prostriedkov, ktoré eh, sú na úkor obyčajných ľudí. Je tu eh, isté príslovie, ktoré hovorí, že dajte mužovi alebo nejakému človeku rybu, nakrmite ho iba jeden deň, ak ho naučíte loviť ryby, tak sa uživí celý život. Takže teraz im berieme spôsob obživy a E, plnia si vrecká politické triedy dotknutých krajín a, a my sme vraj tí blázni, ktorí chcú opustiť EÚ. Rečník bol prerušený. Vždy ešte môžete prejaviť výčitky. Teraz pán Le Breton na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Od roku 89 EÚ podpisuje takéto rybolovné dohody s Moritániou naposledy 10. júna 2015 a bude platiť 4 roky. Je to dobrá dohoda, pretože Európsky kým lodiam umožňuje loviť v mauritánskych vodách a e, zaručiť tak udržateľný rybolov. 247 tisíc tón, to je kvóta e, v porovnaní s 300 tisíc tónami v predchádzajúcej dohode. 55 e, miliónov eur ročne EÚ zaplatí e, Mauritánii na miesto 67 miliónov pri predchádzajúcej dohode, ale Mauritánia je naďalej chudobnou krajinou aj so slabým ľudským rozvojom a preto je tu dodotačná pomoc viac ako 4 milióny eur ročne, a čo je o skoro eh, milión viac eh, a e, taktiež treba, aby 60 námorníkov bolo e, z radou Mauritánčanov. Takže je to spravodlivá dohoda, ktorá slúži európskym záujmom a pritom rešpektuje Mauritániu. Dúfam, že táto dohoda e, bude novým začiatkom v našich vzťahoch s Mauritániou. Tieto vzťahy e, boli, e, chýbal tam rozmer vzájomnej dôvery a ja to hovorím z dvoch dôvodov. Poprvé som Francúz a Mauritánia je frankofónnou krajinou, priateľom Francúz Francúzska. A ja som bol v Nuakčarčane pred pár rokmi na misii, veľmi milo nás tam prijali, prijali a taktiež ide o našu spoločnú bezpečnosť, keďže Mauritánia je príkladným partnerom v boji proti islamskému terorizmu a máme teda všetok záujem e, podporovať takto spolahlivého spojenca. Ďakujem pekne. Teraz e, poslanec Rao Santos. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, ja chcem zablahoželať obom spravodajcom. Najskôr dohoda s liberiou, Bol som tieňovým spravodajcom a zaoberal som sa otázkou transparentnosti e, našich vzťahov s Liberiou, hlavne čo sa týka pr- ľudských práv a práv pracovníkov. E, zaoberal som sa aj tými sumami, ktoré figurujú v tejto dohode aj s environmentálnymi normami. E, Mauritánia, e, pardon, Liberia e, stála pred ťažkosťami aj vnútornými konfliktami a nedostačne fungujúcimi inštitúciami. O niekoľko rokov neskôr sa Liberia snaží o nový začiatok E, ja podporujem túto dohodu v oblasti e, rybolovu. Je to zatiaľ jediná dohoda s touto krajinou, ktorá je v štádiu reštrukturalizácie. Je teda zásadné mm, udržiavať vzťahy s touto krajinou, aby bola súčasťou medzinárodného spoločenstva tieto dve dohody tak s Liberiou, ako aj Mauritániou zvyšuje e, možnosti e, rybolovu, rybolovné práva, zároveň udržateľný e, rybolov. Prehlbuje sa spolupráca s miestnym sektorom a zvyšuje sa aj bezpečnosť potravinových dodávok v Európe. Ďakujem teraz pani Bilbao Barandica. Ďakujem pekne, vážený prítomní. Ja vítam podpis týchto dohôd e, s Liberiou a Mauritániou. Som e, rodiny rybárov a vidím pozitívny vplyv na e, rybárov ako aj majiteľov lodí. Treba podporiť všetky e, dobré postupy. 124 európskych lodí vďaka tejto dohode bude môcť loviť v týchto rybolovných zónach, takže e, tým sa podporuje udržateľný rybolov, aj e, boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregistrovanému regulovanému e, rybolovu. E, je to dôkaz toho, že e, európsky rybolov, ako aj miestne komunity rybárov môžu ísť ruka v ruke. Je to jedna z najdôležitejších dohôd. Budeme musieť vyriešiť otázku hlavonožcov, pretože je to dôležité napríklad pri Kanárskych ostrovoch chceme vyhodnotiť politiky spolupráce, ako aj e, ekonomické dotácie pre e, e, majiteľov takýchto rybárskych lodí. Ďakujem pekne. Teraz pán Briano na, min- na minútu. Pani Briano, ďakujem pekne. Pán predsedajúci, chcem sa poďakovať aj komisárovi za prácu, ktorú odviedla komisia. E, ďakujem aj spravodajcovi pri pre EÚ pri e, dohodách o partnerstve treba uplatňovať tie isté pravidlá a princípy, ktoré platia v európskych vodách. Keď sa e, loví vo vodách tretich krajín, tak treba podporiť aj mm, miestny rybolov v záujme udržateľnosti. Pracujeme s krajinami, ktoré túto pomoc potrebujú a pre nás otázka ľudských práv a vzájomnej zodpovednosti EU e, e tretie krajiny sú zásadné. E, teraz tam sú zapracované e, rôzne doložky z týchto oblastí. Dôležité je e, pracovať tak e, vopred, ako aj ex post, hlavne pri otázkach financovania. Musí to všetko byť v prospech miestneho obyvateľstva. Nemôžeme privierať oči nad tým, že naše európske flotily o, o, oberajú miestne komunity o, o zdroje obživy. Dúfame, že hlavne v prípade Liberii sa zlepší súčasná situácia. Ďakujem pekne teraz eh, na minútu pani Aguilera Garcia. Ďakujem, pán predsedajúci. Blahoželám obom spravodajcom za výsledok. Tieto dve dohody, ktoré sú dôležité pre európsku flotilu a samozrejme aj tú španielsku. Teší ma dosiahnutý výsledok a podporujeme tieto dve správy, hlavne čo sa týka e, Liberie a Mauritánie. Výrazne sa e, zlepšil obsah dohod v porovnaní s minulosťou. E, uberáme sa teda správnym smerom podľa mňa. Dohody sú dôležité pre európsku flotilu, ale chcela by som povedať, že sú nielen dôležité, ale aj iné E, ako v minulosti. Aj keď, ako to tu už odznelo, lutujem, že sa tam nezahrnul lov hlavonožcov. Lutujem to, pretože e, flotila, takáto flotila figurovala v predchádzajúcom protokole a bola a bolo to, e, vypadlo to teda v novej dohode, neviem, či by sa to tam mohlo vrátiť, každopádne by to tam malo byť. 30. a 31. zasadne zmiešaný výbor a e, zameria sa na kategóriu plavidiel s vlečnými sieťami, s mraziarenskými zariadeniami. E, bolo, dobre, bolo by to dobre schváliť ďalší pán Blanko. E, ďakujem takéto medzinárodného dohody o partnerstve sú vždy dobrou správou a je to teda e, pozitívne, že sme sa dohodli s Mauritániou a Libériou. Je to dôležité pre európsku e, rybolovnú flotilu. Hovorí sa o viac ako 120 lodiach. Je to dobrá správa aj pre e, rozvoj dotknutých krajín. Takže tieto dohody sú jednoznačne pozitívne keďže e, tu už veľa odznelo, nebudem zachádzať do podrobnosti, e, len e, spomeniem, že by tam mal byť lov hlavonožcov. Je to dôležité pre galiciu môj volebný okrsok, takže preto to tu chcem e, jednoznačne spomenúť, aby, ak to je možné, aby sa to tam e, zapracovalo, treba pamätať na túto kategóriu. A pán komisár, e, prosím, pokúšte sa uzavrieť aj ďalšie dohody v oblasti rybolovu. Teraz prechádzame na Catch DI. Pán Bogovič, ako prvý, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pochádzam z prímorskej krajiny, eh, kde by sme mohli eh, ľahko využívať tento eh, rybolov Podporujem e, túto správu. Je e, veľmi jasné e, aj z vyjadrenia spravodajcu, že sa tu snaží o oboje, o zlepšenie situácie pre námornú flotilu, ako aj o rozvojovú pomoc pre tieto krajiny, hovoríme tu o afrických e, krajinách, ktoré e, trpia e, rôznymi neduhmi, chorobami, zlou situáciou. Takže naša komunitárna rozvojová a pomoc je to najlepšie, čo môžeme urobiť pre tieto krajiny, ale aj pre Európu ako takú. Oba dohovory podporujem. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. E, za touto oblasťou sú pracovné miesta nielen v EU, ale aj v iných častiach sveta a preto táto spoločná politika rybolovu musí chrániť e, záujmy e, rybárov, hlavne tých malých, tradičných, remeselných v EÚ. Takéto dohody napríklad s Mauritániou a Libériou musia zahrnúť jasné doložky, čo sa týka e, ochrany takéhoto druhu rybolovu, ale aj doložky o boji proti nezákonnému rybolovu. Ide taktiež o e, ochranu pracovných práv e, rybárov. Obzvlášť Mauritánia má skoro otrocký systém 155 tisíc e, faratínov, 4 obyvateľstva, e, oni žijú skoro ako otroci v tejto krajine. Ehm, čo na to poviete, e, pán komisár? Chcel by som počuť odpoveď, pán Vela. Uzatvárame dohody s krajinou, kde ešte pretrváva otroctvo? Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár Vela. V prvom rade blahoželám obom kolegom Matovi a Valesovi. Odvedli ste vynikajúcu prácu a dohody o partnerstve s, tretinými, s tretími krajinami e, ste posunuli na novú kvalitatívnu úroveň. E, tak ako komisia, my nemôžeme zabúdať na to, že treba Eh, pamätať na to, že ryby sú spoločným eh, bohatstvom zdroj bielkovín na eh, výživu obyvateľstva. Ak niektoré krajiny majú príliš malú flotilu alebo nedostatočné technológie, to neznamená, že ich to treba zneužívať, treba utvárať dohody a za tým sú isté okolnosti, to, čo im platíme, by malo rozvíjať e, komunity e, rybárov, aby boli schopní sa uživiť, aby sa e, mohli obnovovať populácie rýb. Treba udržateľne loviť ryby na základe nariadení a neuzatvárať dohody s takýmito krajinami. Ďakujem pekne a teraz komisár Vela. Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať poslankyňam a poslancom za veľmi konštruktívne pripomienky a návrhy. Tieto dve dohody o partnerstve sú obe významnými krokmi vpred z rôznych dôvodov. Dohoda s Mauretániou je zatiaľ najväčšia, dohoda s Liberiou prinesie príjmy a podporu krajine, ktorá ešte stále je, e, sa spametáva z minuloročnej krízy eboli. Potrebe monitorovanie, dohľad, kontrolu, väčšiu transparentnosť, e, bude tam lepšia predvídateľnosť a lepší prístup. E, je tam hodnota za peniaze daných poplatníkov, ktorú ste žiadali. Z vašich Pripomienok by som mohol vyvodiť, že tieto dohody o partnerstve si získali veľkú podporu v parlamente a ešte niekoľko pripomienok by som chcel k tomu doplniť. Niekoľko poslancov Sebastia Briano spochybňovali udržateľnosť týchto dohod a áno, udržateľ, dohoda o udržateľnom partnerstve uzatvorená medzi EÚ a, a týmito krajinami predstavuje e, veľmi regulovaný a transparentný rámec Ehm, pre ehm, činnosti rybolovu e EÚ v týchto vodách. Je to teda právny rámec, ktorý má zabezpečiť, aby rybolovné aktivity mm, ehm, boli rešpektované a rešpektovali stav zásob e, v ekosystéme a aby neboli v konkurencii s lokálnymi rybármi. EÚ ide príkladom a e, ide o rovnaké štandardy transparentnosti a dobrého, dobrej správy veci verejných v týchto krajinách. Milan Mon, Aguilera, Blanco López eh, hovorili o eh, hlavonožcoch a musím povedať, že najaktuálnejšie vedecké poznatky ukazujú, že ešte stále je tam nadmerný výlov a my chceme Eh, zachovať, teda oni si chcú zachovať eh, ryb, tú, tento rybolov pre svoje vlastné flotily. Nie môže teda e, rokovať, avšak Európska únia bude naďalej spolupracovať s Mauretániou smerom k prijatiu adekvetných opatrení správy na obnovu tohto druhu. Spomínali sa žraloci, a musím povedať, že flotila EÚ mm, ne e, odrezáva žralkom e, plotvy ani vo vodách EU, ani mimo. E, niekoľko poslancov tiež spomínalo teda túto drobnú flotilu a podpora v obidvoch krajinách je stanovená teda finančná aj, na, aj pre tieto flotily. A tieto dohody teda pomáhajú nielen flotile EÚ, ale pomáhajú aj týmto krajinám a snáď im to pomôže vyriešiť sociálne problémy. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Valensa. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcel by som poďakovať všetkým za ich vystúpenia, a príspevky do našej rozpravy dnes, popolu, dnes večer. Každý hlas je dôležitý, pretože e, prispieva do diskusie o tom, čo vlastne chceme. Chceme túto jedinečnú udržateľnú dohodu s obidvomi krajinami. Mojím želaním je, aby sme teda niekedy mohli mať rozpravu o rybolove v nejakom rozumnejšom čase a nie tesne pred polnocou. Ďakujem. Eh, Ďakujem, pán poslanec Máto, na minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí vystúpili. Určite to nebolo jednoduché vyrokovať, ani podpis nebol jednoduchý, ale krok je pozitívny. Mauritania je krajina, ktorá má mnohé potreby, ale tak je to e, v mnohých krajinách, e, sú tam obrovské možnosti. Európska únia musí posilniť svoje vzťahy s touto krajinou. A ja chcem vyzdvihnúť, ako sa mnohé roky e, pracuje, Ehm, napríklad aj v regióne Kanárskych ostrovov, čo je najbližšie. Sú tam niekoľké projekty, ktoré sú veľmi zaujímavé v spolupráci s Mauritániou, napríklad kapel. A je teda mnoho možností pre obe zúčastnené strany. Ale predsa ma niečo znepokojuje. Takže hovorí sa o tom, že 100% prípadov musí e, vlastne pristať na Ďubu, ale bolo by dobre, keby mohli pristať aj na Kanárských ostrovoch, čiže nemôžeme ustúpiť, musíme rokovať. Vieme, že to na kanadských ostrovoch je nielen možné, ale že to vôbec nie je zlé, je to dobré, takže nemali by sme ustúpiť vopred, mali by sme sa do toho e, vložiť a som presvedčený, že môžeme dosiahnuť veľmi dobrý rámec pre všetkých a malo by to byť príkladom dohovorov, ktoré EÚ bude uzatvárať v budúcnosti s tretimi krajinami a Európsky parlament teda chce vyzvať komisiu, aby sa uberala k ďalšej transparentnosti v rokovaniach a teda prosím o podporu pre toto odporúčanie a ďakujem komisii a všetkým tu v parlamente, ktorí veľa času vložili do tohto dohovoru a naozaj máme to úspešne uzatvorené, tak ako to očakávali rybári v EÚ. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem, končím rozpravu, hlasovanie.